Júri 22. marca 2017 si overilo eh, predpoklady pána Arta Kona na vykonávanie jeho mandátu a validovalo ho od 24. februára 2017. Sú nejaké